Uh, Vážení kolegovia a kolegyne, dámy a páni, začíname hlasovanie. Hlasovací zoznam máte pred sebou vo svojich dokumentoch, pred sebou, hej. Politická skupina jedna za druhou, teda jednotlivé politické skupiny. A teraz si najprv odskúšame hlasovanie. Čiže otestujeme hlasovacie zariadenie. Prosím, pripravte svoje hlasovacie karty, vložte ich do príslušného otvoru zariadenia a poprosím, teda dám vám jednoduchú otázku. Máte radi hlasovanie o štvrtej popoludní v pondelok? Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Výsledok nie je celkom jasný. Niektorí z vás zrejme vyťahli tú kartičku svoju hlasovaciu a nechceli ste hlasovať. 32 kolegov hlasovalo. To je úžasné, to sa nedieje bežne. Takže pristúpime ku správe Andreasa Ďurka. Je to otázka skvapalňaného plynu a skladovania. Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Ešte raz. Kolegovia a kolegyne, prosím vás. A správa Andreasa Ďurka. Európska stratégia, ktorá sa týka skvapalňaného zemného plynu a skladovania plynu. Prosím, kolegovia, Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 59. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Návrh 60, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. NV1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. AFET 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. AFET 2, kto je za, proti, zdržali sa preveríme elektronicky. AFED 2. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. NV3, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. INTA 1, hlasujeme po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmienujúci návrh 62, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 63, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 65, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 66, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 67, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 68, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 69, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 70, za, proti, zdržali sa, schválený. 71 za, proti, zdržali sa schválení. 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 73, to je za, proti, preveríme si 73 elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 74, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí 75, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 76, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 77, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 78, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 81, za, proti, zdržali sa Zamietnutý 79. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý Henry štvorka. Poprvé, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. NV5. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 84, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. No. Trans, trans 5, kto je za, proti, zdržali sa, Preveríme elektronicky transport 5. Čiže tran 5 preveríme elektronicky. Návrh je zamietnutý. A končíme hlasovanie. Pardon, opravuje sa predseda, je to prijaté. Takže ďalej, kompromis 2. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, návrh schválený. 96, kto je za, proti, preveríme elektronicky. 96. 96. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 97, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 98, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 99, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 100, kto je za, proti, zdržali sa, návrh schválený. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 104, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 115, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 94, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. NV20, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. TRAN 27, kto je za, proti, zdržali sa schválený kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 121, kto je za? 121, áno. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky 121. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Tran 32, kto je za, proti, zdržali sa. Opäť, ešte raz. Tran 32, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Sto kto je za, A tieto sú dva spoluhory predseda. 126, 127. Sú identické. Čiže 126 a 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 128. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 129. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 130. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 131, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky návrh 131. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 135. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. 137, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 138, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 139 spolu so 140, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 141, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 142, kto je za, proti, zdržali sa, Schválené. 103, 143. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 144. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 145. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 9. Kto je za? Proti? zdržali sa schválení. 255, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 161, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 162, kto je za, proti, preveríme 162 elektronicky. 162 preverujeme. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej. 163, kto je za? Proti? Ešte raz. 163. Preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 164. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 1 5. kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 166, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 167, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 168, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 169, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 170, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. E18 inta v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 189, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 190, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. A 191 bola spolu so 190, hovorí predseda. A keďže sú identické, tak je to zamietnuté. Pozmienčí návrh 192. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 193, kto je za, proti, zdržali sa, pardon, preveríme elektronické, hovorí predseda, 193. Hlasujeme o 193. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej. 197. 197. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 198. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 199. Spolu e, s 200. 199 a 200 spoločne. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 201, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 202, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 203, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 205, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 206, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 207, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 208, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 209, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 210, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, návrh 211, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh 212, kto je za, proti, zdržali sa, zamiet... A, pardon, akceptovaný, schválený. 213, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 215, kto je za, proti, preveríme elektronicky 215. 215. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pardon? Nevidel som asi dobre. Dobre. NV 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. NV 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 216. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 222, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 223, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 224, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. INTA 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 230. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 231. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. INTA 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. AFET 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. AFET 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Kompromis 14a. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Kompromis 14a. Kompromis 14a. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 237. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 238. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Transport 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 244. Kto je za? proti. Preveríme elektronicky číslo návrhu 244. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Inta 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné. Poprosím, zdvihnite ruky. Inta 2. tak budeme hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. Inta 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Inta 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Inta 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Inta 20. Kto je za? Proti? zdržali sa schválený. 241, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Inta 25, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 242, kto je za, proti, 242, preveríme elektronicky. 242. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 245. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. NV18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. NV18. Končím hlasovanie. Zamietnutý. INTA 9. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, kto je eh, za, proti, zdržali sa, aj tá druhá časť je schválená. Ďalej, 243, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. AFET 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Envy 12 kto je za, proti, Preveríme elektronicky NV12. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. NV 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. TRAN 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. TRAN 10. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. Tran 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Tran 12, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Tran 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Tran 14, kto je za, proti, preveríme elektronický transport 14. Tran 14. Preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Transport 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý Transport 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa. na elektronicky, prepačte. Nebolo to celkom jasné z toho, ako ruky ukazovali. Takže transport 16. Končím hlasovanie. takže bol schválený. 258, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 259, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 260, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 261, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Transport 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Transport 7, za, proti, zdržali sa schválený. Transport 8 za, proti, zdržali sa schválený. Transport 21, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 264, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 265, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh číslo 20, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky návrh číslo 20. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Hm? Kompromis 17a, kto je za? Proti? Preveríme elektronický kompromis 17a. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 26, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronický návrh 28. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 29. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 30, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 31, kto je za, proti. Preveríme to elektronicky. Tu návrh 31 preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 32. Kto je za?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 Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 41. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí 42, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 43, kto je za, proti, zdržali sa schválení 44, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 18, kto je za, pro... pardon, vraciame sa, preverujeme 44. Preveríme návrh 44 elektronicky. Končím hlasovanie. 44, návrh schválený. Predtým som povedal, že je zamietnutý, pardon. Je schválený. Prepačte, ospravedlňuje sa predseda. Kompromis 18. Za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 45, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Toto ešte navyše popri 18. Teraz návrh 45. Preverujeme 45. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 51. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. 51. Preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválený. Návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 9, preskočím až na 9. Takže návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz e, ideme ďalej na až na 11. Návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 14. Kto je za? Pardon, ospravedlňuje sa predseda, 14 vypadáva. Ideme návrh 16. Hlasujeme o návrhu 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky 16. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 17. Kto je za? Proti? zdržali sa. Preveríme si aj 17 elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Konečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Dúfam, že ste hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A je schválený blahoželám pánovi spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime ku druhému hlasovaciemu zoznamu. Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu. To je názov. Carlos Zorinho je spravodajcom našho výboru. Kompromis 13. Za, proti, zdržali sa prijatým. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatým. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatý. 109 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 110 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 111 za, proti. Overíme si. 1, 1, 1, 111. Konec hlasovania. Výrazne zamietnutý. 1, 1-1-2 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 17 za, teda kompromis 17 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 118 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 119 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 120 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1, 2, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 131 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1, 3, 2 za, ešte 131 overujeme, overujeme 1, 3, 1. Overujeme. 131. Konec hlasovania. Podobne ako predtým. 132 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 133 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 134 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 135 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 37 za, proti, zdržali sa, prijatý 139 spolu zo 140 za, proti, zdržali sa, prijatie, no, prijaté, prijatý, 1, 4, 5 za, 145 za, proti, overíme si 145. Konec hlasovania. Prijaté. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 21 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 151 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 3 za. Proti zdržali sa, prijatý. 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 36 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 36. Návrh 36. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 37 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 43 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 51 za. Proti. Zdržali sa Zamietnutí 52 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 53 za, proti, zdržali sa. Nebolo to jasné, takže overíme si číslo 53, nebolo jasné, či áno alebo nie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 55 za, proti, zdržali sa, prijatí 56 za, proti, zdržali sa, prijatý, 57 za, proti, zdržali sa, prijatí číslo 5 za, proti, overíme si číslo 5, overujeme si, či číslo 5 prejde. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 58 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 59 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 60 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 65 za. Proti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 proti, zdržali sa, prijatý. 90 za, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. 93 za, proti, zdržali sa, prijatý. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. Elektronické hlasovanie, to posledné hlasovanie k dnešnému dňu alebo na dnešnom programe. Konec hlasovania. 48 hlasov za, 1 hlas proti. Ďakujeme pánovi spravodajcovi. Vážení kolegovia, dámy a páni, toľko teda hlasovanie na výbore ITRE a teraz poprosím zvyšné body v našom programe. Uh, dear friends, we start with our agenda. Takže ideme na program. Najprv kontrola vykonávacej pravomoci Európskej komisie, primerané využívanie roamingových služieb, predloženie návrhu vykonávacieho aktu komisie. To je veľmi dôležitý dokument, dámy a páni, milí kolegovia. Eh, eh, Vážení kolegovia, toto je veľmi dôležitý bod. Roaming, roamingové služby. Vážení kolegovia, v rámci nariadenia TSM, ako viete, náš spravodajca tu s nami sedí. Toto je vec, ktorú sme pridali, eh, prijali minulý rok. Roamingové poplatky alebo príplatky budú zrušené v programe eh, Roam Like at Home od 15. júna 2017 eh, o to datumu bude fungovať a požiadali sme komisiu, aby nám e, pripravila informácie o e, tzv. primeranom využívaní fair use tohto systému, čo je veľmi dôležité pre našich operátorov, aby to fungovalo na základe férového používania. E, komisia v septembri predložila návrh vykonávacieho aktu, ale potom bola tu istá kritika zo strany aj Európskeho parlamentu a tento návrh bol potom zo strany komisie na základe tejto kritiky stiahnutý. A komisia teraz posiela nový návrh vykonávacieho aktu. Dnes, dnes 14.45 e, bol predložený nový dokument a teraz e, e, nám ho tu kolegovia z komisie predstavia. Máme iba 45 minút na tento bod na programe a teda poprosím pána Roberta Violu, ktorý je generálny riaditeľ DG Connect. E, vítajte medzi nami, pán riaditeľ. Aha, to ste vy. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Poprvé chcel by som e, pripomenúť, čo treba spraviť, e, pokiaľ ide o prispôsobenie E, vykonávacieho aktu. Ten návrh, ktorý my sme dnes e, predložili radu a parla- e, Rade a parlamentu, ten musí najprv dostať stanovisko tých regulátorov PEREK a PEREK toto to stanovisko do 15. oktobra musí predložiť. A potom to ide na preskúmanie členským štátom. Tie budú hlasovať 23.11. Komisia by mala schváliť e, konečný vykonávací akt do 15.12. Čiže máme ešte stále pár týždňov k dispozícii a chceme mať dosť času na to, aby sme mohli zrealizovať kvalitnú diskusiu s Pereg aj s inštitúciami. Budeme sa o to snažiť a takisto aj v rámci e, toho stretnutia, ktoré bude v Bratislave, budeme mať taký workshop s jednotlivými aktérmi a stakeholdermi k tomuto vykonávaciemu aktu. Ten má ísť paralelne k nariadeniu, alebo s nariadením, pokiaľ ide o e, m, predaj vo veľkom alebo veľkopredaj. A e, je to v rámci potom spolurozhodovania, malo by to byť schované do konca tohto e, roku. A je tam o to, aby operátori dostali 6 eh, mesiacov prípravy na to, aby tento Roam Like It Home systém mohli do júna 2017 aj eh, spustiť. Čiže to je proces, ktorý nás eh, čaká. Ako povedal pán predseda, my sme revidovali vykonávací akt na základe toho, čo aktéry alebo stakeholderi, takisto aj poslanci vyjadrili, pokiaľ ide o nejakú kritiku. A nový vykonávací akt by mal byť taký nekomplikovaný, pokiaľ ide o princípy Roam like at home. Roam like at home. E, to presne hovorí to nariadenie. Čiže aby e, občania e, mohli používať roaming, keď cestujú mimo svojej krajiny pôvodu alebo pobytu skôr. A takto je to v tom nariadení napísané. A preto sme pripravili stanovi, alebo pravidlo, ktoré je veľmi jednoduché jednoduché a občan nemusí s tým nič robiť. Proste bude mať aktivovaný tento e, systém Roam Like at Home a je vybavené. Umožnili sme operátorom, aby nejaké extrémne prípady e, mohli e, overovať, teda pokiaľ nízka aktivita je na nejakej SIM karte počas celého roku, alebo nevýrazná aktivita v krajine, bežného pobytu a ten všetok zvyšok je roaming, alebo že by používali, že by jeden človek používal veľa rôznych SIM kariet. A takisto pokiaľ niekto tieto karty predáva v druhom členskom štáte za e, teda na obchodné účely, čo samozrejme nie je zmyslom e, tohto nariadenia. Takže E, pre bežného európskeho občana je to nekomplikovaný systém, oni s tým nemusia robiť, robiť nič, e, budú mať aktivovaný systém Roam Like at Home a je to vlastne veľmi e, podobný systém, ako máme dnes systém prenositeľnosti, tak ako to teraz ste vlastne aj vy o tom hovorili tu, o tej, o tej cezraničnej prenosnosti. A tí regulátori, ktorí budú kontrolovať tieto pravidla, tí budú rozhodovať o tom, E, keď budú nejaké špecifické prípady, či teda sú tie jednotlivé podmienky splnené a v prípade organizovaného opätovného predaja e, je možné zablokovať tie SIM karty, ktoré sú súčasťou takéto nezákonnej aktivity, ale musí okamžite informovať e, regulátora a teda NRA to nakoniec rozhodne. Systém je teda takýto a vykonávací akt je aj o časti trvalej udržateľnosti. Neviem, či máme teraz na to čas, aby sme to vysvetlili. Prípadne kolega by to mohol spraviť. Dobre, ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. To je veľmi dôležitý signál pre našich e, európskych občanov, že ste tu s nami, pretože je to veľmi dôležitá téma, takže ďakujem za vašu e, prítomnosť. A ešte pán riaditeľ Anthony Willen. vy by ste nám mohli tiež e, stručne povedať, ja tu mám potom dlhý zoznam rečníkov. Na záver, možno by potom si mohli vyzareagovať na tie jednotlivé otázky, ale teraz naozaj iba stručne, pretože väčšina kolegov už dobre pozná, ako tento, alebo čo obsahuje tento návrh. Tak. Takže nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne. Ďakujem dámy a páni. Ja chcem pridať iba jednu vec tomu, čo Roberto Viola povedal, a to síce chcem sa stručne vyjadriť, pokiaľ ide o ďalší pilier vykonávacieho aktu, ktorý máme do 15.12. prijať, a to je metodika riešenia tzv. výnimiek z hľadiska trvalej udržateľnosti. E, čiže to budú tie naozaj výnimočné, dúfame, prípady, kde nejaký operátor, pokiaľ by aplikoval tento systém Roam Like tak v skutočnosti by mu z toho vyplývali také výrazné straty, že jeho vlastne domáce pôsobenie alebo domáce poplatky e, by boli ohrozené. To je tzv. efekt waterbed vodnej postele, e, kde teda ceny e, na domácom trhu by kvôli tomu rástli. Máme tu kľúčové implementačné opatrenia, ktoré sme uviedli v tom návrhu, takže máme tam poprvé istú hranicu 5 strát vyplývajúcich z roamingu v porovnaní a vo vzťahu k celkovej e, malo, maloobchodným, celkovým maloobchodným e, mobilným príjmom daného operátora, až potom si to vyžiada e, teda bližšie preštudovanie zo strany NRA a potom takisto je ešte možné e, takúto e, výnimku odmietnúť zo strany NRA, pokiaľ je tam nejaká dôvod hospodárskej súťaže na trhu alebo nejaké iné faktory, ktoré hovoria o tom, že zvyšovanie takýchto cen by na domácom trhu bolo nepravdepodobné. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Teraz poprosím spravodajcov z jednotlivých eh, politických skupín, aby vystúpili minútu a pol maximálne, pretože nemáme veľa času na nejaké veľmi dlhé diskusie. Takže iba stručné otázky, poprosím vás. Pani Delka Castillo Vera, ďakujem pekne. Ďakujem pekne Roberto, aj Andy, za to, že ste tu s nami. Takže mali sme tu istý prvý pokus, ktorý neúspel, nie preto, že by nemohol dosiahnuť cieľa, ale proste bol tam istý zmetok, ktorý z toho vyplýval, teda to opatrenie, ktoré malo garantovať e, to využitie tých e, E, to primerané využívanie tých 90 dní, to bolo také metoč, zmetočné. E, teraz tu máme nový návrh, ja myslím, že ten už rieši tie predchádzajúce e, nedostatky, ten Rome like at home, a teda môžeme teda rátať s takým návrhom, ktorý bude zrozumiteľný, ktorý väčšina ľudí môže pochopiť a rátame tu aj s istým dohľadom nad práve týmto fériu, nad týmto primeraným využívaním. Ja som si teda tento návrh veľmi stručne prečítal, keďže mám ho iba krátko a teda mali by sme eh, hovoriť aj o možnosti toho, že by tu bol nejaký mechanizmus, kde pokiaľ sa zistí, že sa niekto nejako, nejako zneužíva tú situáciu, je tam proste istá možnosť takéhoto zneužívania zo strany operátora, tak aby tieto informácie boli odkomunikované a aby sa mohol stať, že ten používateľ na to mohol zareagovať ešte predtým, ako nejakú sankciu za to dostane, teda za to zneužívanie identifikované zo strany operátora. Tak, čiže aby e, ten operátor musel dokázať e, to zneužívanie pred tým, ako nejakú sankciu, nejakú pokutu e, začne vymáhať. To podľa mňa by upokojilo spotrebiteľov, boli by pokojnejší. Inak e, si myslím, že to je dobrý návrh, rozumný návrh a ja za seba môžem povedať, že ten návrh podporím. Dobre, ďakujem pekne, to bolo teda v mene EPP, ďalej za socialistov pani Toja. Ďakujem pekne, dovolte mi, aby som sa aj ja teda pridala k tým, čo už vystúpili, teda, že tento prístup veľmi vítame. Veľa vecí je tu prepojených. Jedna vec, reagujeme na to, čo sme povedali predtým, že nechceme roamingové poplatky a zároveň, že chceme, aby systém bol férový, spravodlivý, aby nedochádzalo k zneužívaniu. A rada by som zdôraznila jednu vec, dá sa to samozrejme ešte aj prehobiť, ale chcem zdôrazniť následovné. Pán Viola povedal, že bez záväzkov, bez podmienok pre užívateľov, áno, ale keď si potom všimneme, že sú tu určité e, podmienky, napríklad povedať, e, kde človek e, žije, kam cestuje, ako často a tak ďalej, A teda keď tu budú nejaké podozrivé pohyby, že bude možné spustiť postup pre zneužitie. No aby to neznevýhodňovalo snať takých, ktorí nebudú systém zneužívať. Čiže naozaj je potrebné veľmi pozorne reagovať a tiež úloha verejných orgánov. E, nemôžu to byť firmy, ktoré to budú splňať. Áno, samozrejme, že chápeme aj e, mm, ekonomické aspekty, ekonomické úvahy. Čiže tí sprevádzkovateľia, Niekedy im e, ďalšie pravidlá prinášajú ďalšie náklady, to je znižuje zisk, čiže toto je potrebné tiež zohľadniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, aj ja sa teším z tejto diskusie, teda, že tu je takáto snaha, že ten komplikovaný návrh už bol stiahnutý. Ale komplikované je to, že niektoré pojmy, ja to už povedali predrečníčky, že niektoré pojmy nie sú úplne jasne zadefinované a ja dúfam, že v rámci diskusí zberek e, sa to ešte objasní. Napríklad dlhá neaktivita, tento pojem. Keď si spustia nejaké kontrolné kroky a z textu jasne ne, nevyplýva, čo sa pod tým myslí. Takže dúfam, že po diskusii s Berek a s regulátormi, že dôjde k nejakému zjednodušeniu, lebo ten systém zvonku a nemali sme naozaj čas si to pre, pre, preštudovať poriadne, ale javí sa nám zvonku ako zložitý. No a čím zložitejší bude, tak e, o to ťažšie e, bude veci kontrolovať a stanoviť presné postupy. Takže je to začiatok diskusie, mm, aj keď do konca roku toho času nemáme až tak veľa. Ďakujem. Pán Tošenovský a teraz pani Kalas mene ALDE. Ďakujem pekne. Naša skupina víta túto novú verziu. Času nie je veľa, čiže položím len dve otázky k implementačnému aktu. V úvodnom ustanovení sa hovorí o potrebe e, stanoviť e, bydlisko, čiže e, toto bude potrebné preukázať iba v prípade zneužívania, ale ten článok to úplne presne mm, neuvádza. Čiže požiadavka o dokumenty je to naozaj obmedzené iba na takýto prípad. No ale ako to bude s predplatenými kartami? A, aby tam tých dokumentov nebolo priveľa. A potom ochrana súkromia. Poskytovateľ roamingu môže uplatniť profesionálne kontrolné mechanizmy, aby sa predišlo zneužívaniu, ale nie je tu žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o počet dní, to je podľa mňa teda dobré. Žiadne číslo tam nie je, ale nie je tam obmedzenie ani tej dĺžky toho, ako eh, dlho si údaje od spotrebiteľovi eh, zachová eh, ten poskytovateľ, čiže môže komisia povedať prosím niečo viac k tomuto. Áno, ďakujem pekne. Má pán Rajmond v mene zelených teraz. Ďakujem. Pokiaľ ide o to riešenie, ten návrh, tak uh, som s ním spokojný. Uh, v tom zmysle sa nám ešte dá pracovať, ale uh, prečo je toto vec, ktorá je regulovaná, neprenecháva sa trhu? Prečo uh, Teraz e, vychádzame z toho, že e, tých 90 dní ako maximum ročne bez roamingu. E, podľa čoho to bolo takto, takto stanovené? Sú k tomu nejaké štúdie, prečo sa prešlo od toho pôvodne navrhovaného systému k tomuto novému? A pokiaľ ide o tú konkurenciu a tých žiadateľov, ako sa zabezpečí to, že aj e, mali poskytovateľia aktívni v dvoch, troch krajinách, aby aj títo mohli v tej konkurencii obstať, aby e, nevyťazili iba tí veľkí. K tomu sú prosím nejaké podklady, nejaké štúdie, z ktorých komisia vychádza. Ďakujem pekne. Kolega Boreli v mene FDD, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si ten návrh pozrel, ale iba krátko. A hneď na prvý pohľad ma prekvapili tri veci. Zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom nemôže byť záväzná iba pre zákazníka. Ako komisia predie tomu, aby poskytovateľ nebol mm, motivovaný um, znevýhodňovať um, zákazníka, keďže vieme, že táto ponuka nie je e, hospodársky udržateľná, čiže aby to nebolo v neprospech e, klienta v konečnom dôsledku. A teraz tie kontroly na predchádzanie zneužívaniu. Ako sa komisia chce vyhnúť tomu, aby poskytovateľia mali obrovský manevrovací priestor e, neprimeraný. A po tretie, tie lehoty, to je potrebné upraviť. Áno, implementačný akt v decembri, teda maximum roamingových poplatkov, ale to dovtedy, dovtedy nebudeme mať žiadnu definíciu. Ďakujem pekne. Teraz pani Kapel. Ďakujem pekne. Ten návrh vnímam ako veľmi pozitívnu zmenu po tom, čo sme 13. septembra diskutovali aj s komisárom Oettingerom. E, vtedy sme mali úplne iný návrh, obmedzenie 90 dní a myslím, že e, toto je oveľa lepšia predloha a ja sa teším, že komisia konala tak rýchlo, teda že tých 90 dní e, v neprospech klientov, že to, to, od tohto upustila a že teda sú naozaj viadre pozornosti tí spotrebitelia, a že v júni budúceho roka by teda malo byť e, s roamingom koniec. A boj proti zneužívaniu, o to sme tiež hovorili s komisárom Oettingerom, ktorý máme na starosti stanovisko Bereku, e, do 15. oktobra malo byť predložené. E, toto je vec, ktorá bude veľmi dôležitá, pretože národní regulátory dostanú mnoho ďalších nových zodpovedností, úloh v boji práve proti podvodu, podvodom a pri získavaní údajov, čiže majú vôbec oni na to zdroje, to je otázka. A tiež je otázka, ako telekomunikačné firmy budú eh, postupovať, keď eh, vysledujú eh, nejaké vzorce, ktoré budú indikovať podvody. Takže nás teším, že tých 90 dní už nemáme, ale ešte je tu jedna vec, ktorú je potrebné objasniť. O to vás poprosím, ako sa budú zaratávať e, tie poplatky, keď tam budú rôzne siete, e, taktiež e, pohraničné oblasti ľudí, ktorí cestujú v prečných oblastiach. Toto je mm, veľmi dôležitá otázka, keby ste ani mohli reagovať, prosím. Ďakujem pekne teraz pani Ford, predsednička IMKO. Pravidlo 54, podľa neho je spravodajkyňou. Áno, ďakujem pekne, že môžem vystúpiť. Ja som bola vo výbore IMKO spravodajkyňou pre túto tému a zameriavali sme sa hlavne teda na spotrebiteľský aspekt a plne podporujem koncept Home eh, Like at Home, ale obávam sa, že tento návrh nie je dostatočne jednoduchý a že možno povedie k eh, ďalšiemu zmetku, keďže hrozí odlišná implementácia v rôznych členských štátoch. Takže také jednoduché to s tým nebude. Tie návrhy, keď sme rokovali, tak bolo e, zjavné, že fair use, teda férové využívanie, že to malo byť na pravidelné vycestovanie a nie že nešlo teda o iné prípady ako pravidelné vycestovanie. Aby som to porovnala, napríklad keď si kúpite letenku z Ryanair a budete očakávať e, za rovnakú cenu let e, prvou triedou e, British Airways. Čiže najslabšia infraštruktúra napríklad jej objednanie a potom využitie v inej e, krajine. Takéto niečo nemôže byť možné, preto e, ten fair use. Ale tu sa skôr e, zameriavame na neférové zneužívanie a toto je trošku iný uhol pohľadu. Čiže je dôležité, aby low-end nejakým nesubvencoval high-end segment a toto teda aby sme mali zabezpečiť a nie som si celkom istá, ako to dosiahnuť. No a tí, ktorí cestujú e, za hranice, napríklad taký študent, Predstavte si, že musíte nejaké stabilné prepojenie e, preukázať aby vôbec ste dostali eh, tú predplatenú kartu. Čiže ja naozaj mám obavu, toto je veľmi špecifická vec, eh, vzorce cestovania, eh, dopady na investičné stimuly a tak ďalej. A ja teda dúfam, že komisia to urobila. Um, respektíve, že ten komentačný akt takéto niečo bude, bude obsahovať. V opačnom prípade sa obávame, že nesplní ten stanovený účel táto nová úprava. Dobre, teraz kolega Rubika poprosím naozaj stručne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem predsedovi Junkerovi zablahoželať, teda, že prišiel s touto novou variantou, teda, že spotrebiteľi musí byť jasné, že keď doma má nejakú tarifu dohodnutú zmluvu, že to bude môcť využívať všade, rovnako ako doma. A bodka. A vieme, že aj v národných štátoch e, sú určité pravidlá. V prípade zneužívania každý operátor to má v každej zmluve je zalifňované, kedy dochádza dokonca aj doma v rámci krajiny k zneužitiu. A myslím si, že je zjavné, že ten trh ešte nefunguje úplne dobre. Máme rozdiely uh, cenové až jedna k 10, jedna k desiatim. Uh, čiže Tie problémy na tom trhu sú zjavné a musíme sa postarať o to, aby roku 2019 naozaj Rome Like at Home bol um, realitou, aby naozaj vznikol digitálny vnútorný trh. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Kumpula na 3. Ďakujem pekne. A ja si myslím, že toto je uh, dobrá vec, aby tie e, maloobchodné ceny e, boli znížené, aby sme nemali vyššie náklady, keď cestujeme. A tiež to súvisí s tou obchodnou úpravou. Ak e, tam sa dosiahnu dobré ceny, tak naozaj by zahraniční operátori, ktorí používajú vaše siete, nemali platiť vyššie sumy a potom nebude potrebné uplatňovať roamingové poplatky a naozaj, aby tá legislatíva nespôsobila eh, vypadnutie niektorých operátorov z trhu a preto by bolo dobré, aby eh, komisia hm, sa zamyslela nad niektorými časťami tohto návrhu. Napríklad v Peťke uvádzate, že ak potom bude eh, služba spoplatnená spotrebiteľovi, že to bude vychádzať z z toho, z toho veľkého obchodného segmentu. A teraz naozaj konkrétna otázka. Je na započenie to, že operátor to nebude využívať ako zadné dvierka, aby sa vyhol roaming free. A ako sa dá skontrolovať, či mám viacero SIM kariet alebo nie? Teraz pani Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa v prvom rade poďakovať za to, že komisia tak rýchlo reagovala na tlak Európskeho parlamentu a teda stiahla starý návrh a teraz prišla s novým. Ja myslím, že ten nový návrh mm, je dobrým východiskom. Sme v takej situácii, téma Európa bez roamingu, ve tým sa zaoberáme už koľko, 15-20 rokov. No a pre nás je dôležité, aby sme tento politický slub, ktorý sme dali našim občanom, aby sme ho konečne pretavili do eh, reality. Roam like at home, toto je vec, ktorá je jasnú úpravu, jasné pravidlá. Áno, snaha nájsť riešenie na predchádzanie ehm, podvodom, toto je dôležitá vec. V tejto súvislosti moja otázka. keď sa predpokladá napríklad eh, určitý podvod, eh, predpokladám, že tam je ten postup taký odstupňovaný, teda nie hneď vypovedanie zmluvy, ale že sa naozaj uh, zabezpečí preverenie e, toho, či došlo k podvodu. Keď to obrátim, keď sa pozrieme na väčšinu našej populácie, um, myslím si, že s malou výnimkou maličkej skupiny uh, konečne budeme schopní im uh, daný slúb aj splniť. Preto sa teším na tento váš nový návrh. A teraz pán Blanko López. Ďakujem za slovo. Keď sme e, schvalovali e, nariadenie TSM, hlasoval som za. E, v podstate, ale sme dospeli k tomu, že sa niektoré aspekty nerešpektovali. A e, teraz e, to, aká je znenie, vyzerá pozitívne, ale veľmi záleží o tom, aký bude vzťah medzi občanmi a ich poskytovateľmi teda operátormi. Ide o to, aby z toho nevzniklo, nevzniklo jedno bitevné pole. Zdá sa, že všetky karty majú v rukách e, príslušné operátory, teda firmy a aj národní regulátory. Treba zaručiť, aby všetko toto úsilie neviedlo k zvyšovaniu cien pre občanov. Trvám na tom. Zatiaľ to znie dobre, ale ide o to, aby sa to úspešne dotiahlo do konca. Ďakujem. Slovo má pán Nika. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> vreau să, în primul rând, să salut această decizie de a veni cu un model care... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja vítam toto rozhodnutie, teda nový model, ktorý reaguje na mnohé otázky súvisiace s udržateľnosťou toho modelu Rome Like at Home. Chcem povedať, že Samozrejme chceme, aby čo najviac ľudí malo možnosť využívať tento koncept Roam Like at Home. zároveň však potrebné si uvedomiť, že operátori budú musieť užívať pravidlá, lebo v opačnom prípade a teda tam budú tie poplatky stále nadmerné. Čiže ako chcete tento model implementovať? Teda ako naozaj zaručiť, že nikto nebude zachádzať nad rámec tohto rozhodnutia. Čiže na jednej strane budú môcť mať konzumenti eh, nízke eh, tarify v dobrej viere a že eh, nebude dochádzať k penalizácii ani operátorov. Ďakujem pekne. Teraz pani Virkunen. Ďakujem pekne. Ďakujem aj komisii za nový návrh. Roma, keď ho je dôležitý princíp, ale je potrebné uvedomiť si, že občania EÚ využívajú v rôznych roamingové služby odlišne. Ja som z Fínska a Fíni, e, tí využívajú datové služby, ceny u nás sú nízke a pre fínskych operátorov to bude teraz veľká výzva, ak e, tam nebude žiaden limit stanovený pre dátové služby. Čiže fair use v prípade dátových služieb. To bude zložité ak nebude stanovený nejaký priemer, ak každý bude neobmedzenie môcť využívať dáta, tak to bude veľká výzva pre operátorov, ktorých e, zákazníci naozaj sú závislí na dátových službách, tak povediac. Ďakujem a teraz pán Zoríňo. Ďakujem pekne. Tento návrh je naozaj veľmi dôležitý, lebo je to naozaj vec pre občanov. Je to veľká výzva z hľadiska dohľadu na európskej úrovni, ale aj pre hospodársky sektor je to dôležité opatrenie, keď sa to začne uplatňovať tak je dôležité, aby to malo pozitívny vplyv na tých, čo cestujú a na tých, ktorí doma využívajú služby. Áno, vzhľadom na zníženie nákladov, ale aj vzhľadom na uh, stimulovanie hospodárstva. Ďakujem. Pán Kanete sa k nám už blíži, ale stále ešte máme asi 5 minút času. Takže môžete odpovedať na otázky, ktoré padli, prosím, čo najstručnejšie. Ďakujem za slovo. Takže navrhol by som takto. Ako správna odpoveď by bola, že e, v sekretariátu poskytneme odpovede v plnom znení písomne. Teraz, ak dovolíte, len v krátkosti v kocke zareagujem. Tá prvá otázka od pani Castilla aj od pani Madame Toja. Tam išlo o interakciu medzi regulátorom a zákazníkom. Takže no, v krátkosti systém, a tým vlastne odpovedám aj na otázku pani Niva. Systém je taký progresívny. Bežný občan ako zákazník s tým nemá nič dočinenia. V podstate e, e, je to normálny kontrakt e, a Romlock at Home funguje na základe tej bežnej zmluvy o používaní mobilného telefónov. Takže samozrejme, keď sa presunie niekde inde, tak e, ten občan s telefónom tak dostane SMS-ku ohľadne toho, že je, beží si funkcia e, Roam like at home. A keď e, náhodou nie, nebude spokojný s tým, ako to rieši operátor, tak sa môže obrátiť na regulátora. Samozrejme, nebude automaticky vypnutý, ale dostane povedzme oznámenie o tom, že systém zaznamenal nejakú anomáliu, ale nedôjde k vypnutiu telefónu. Samozrejme ide o organizovaný obchod, e, nek- takto to poviem. Povedzme tisícky e, SIM kariet, keď sa predajú do zahraničia, tak to mm, nie je celkom čisté z hľadiska obchodu a tým pádom tieto samozrejme sa môžu prerušiť, respektíve pozastaviť ich fungovanie. A potom samozrejme musí regulátor rozhodnúť nakoniec. Toto sú Veci, ktoré sa ale bežný jednotlivec ako občan nemusí obávať. Ale samozrejme, bežne teda, ak niečo nastane, tak dostane SMS-ku užívateľ, občan a môže sa obrátiť najprv na operátora, ak má nejakú stiažnosť, ale potom aj na regulátor, na regulačný orgán. Pán Tošenovský hovorí o tom, čo, bol ten, čo bola dlhá neaktivita. No, samozrejme, toto ešte treba doladiť, ale normálny bežný občan, zákazník e, nemá s týmto problémy. Pani Kalas, požiadavka na dokumenty, ako som povedal, tam by nemalo ísť o toto. Normálne, bežne ľudia majú kreditnú kartu a podobne. V niektorých štátoch, v členských štátoch, teda sa vyžaduje aj e, ako dôkaz E, totožnosti to, že máte predplatený telefón, telefónnu službu. V niektorých iných štátoch táto požiadavka nie je. Takže ide o to, ako sa to dohodne celkovo v členských štátoch. Ale pokiaľ má byť Roam Like at Home systém aktivovaný, tak e, možno e, hlavne pri tom, že tam bude málo peňazí na účte, tak by sa mohlo požadovať ešte niečo navyše. A toto ma privádza ku odpovedi pre pána Rajna aké zmeny nastanú za tých 90 dní. Práve toto ide. Či ide, Práve sme viac než 90% ľudí nebudete potrebovať zmenu. A keď máte nejakého študenta, ktorý chodí do zahraničia a chce mať aktivovaný systém like at home a pritom v krajine, kde nemá aktivitu, tak potom e, na karte nejak sa nedá vidieť hneď, na SIM karte čiste študent e, v rámci Erasmu niekde v zahraničí, ale predpokladáme, že potom budete mať aj samozrejme nejakú kartu e, študentskú a môžete s tým zájsť k operátorovi, ukážete, že som na Erasme v zahraničí a tým pádom sa vám aktivuje Roam Like aj v tom e, zahraničí, kde pôsobíte ako študent. Samozrejme, je tu viacero prípadov, niekedy aj extrémnych, ktorými sa dá preukázať, že máte nejaký link v danej krajine, či napríklad ako študent na Erasme a v tom prípade tiež môžete mať e, danú funkciu Run like at home aktivovanú. Pokiaľ ide o dopadovú štúdiu, tak e, túto prehodnotíme, ale nepredpokladáme, že tam budú nejaké veľké rozdiely naproti tej doterajšej, pretože tie zmeny nie sú až také výrazne z hľadiska dopadov na ekonomiku. Ale je to aj odpoveď na otázku pani Ford. Veľmi pozorne samozrejme budeme skúmať aj partnerov, ktorí cestujú po Európe a samozrejme budeme dbať na to, aby sa ekonomicky udržateľným spôsobom narábalo aj s dátami. Rozhodnutia zo strany operátora budú do istej miery limitované tým, že tu budú aj kontrolné mechanizmy zo strany regulačných orgánov. A áno, pani Kapel, budeme musieť e, detálne prediskutovať otázky toho, ako doladiť jednak jazykový aspekt, ale aj interakciu medzi regulátormi a spotrebiteľmi. Myslím, že Berek by práve bol dobrým návrhom v tomto zmysle. Pokiaľ ide o niektoré ďalšie otázky, pán Nike, Nike hovoril o udržateľnosti. Tu chcem povedať, uvidíme, ako to nakoniec dopadne, a to je vlastne aj pre, odpoveď pre pani Nátri. E, samozrejme, ako e, existuje tu priestor pre ďalšie rokovania aj so spolulegislatívcami, spoluzákonodárcami teda. A ďalej, pokiaľ je o severskú, špe, severské špecifika, treba to lepšie prejednať e, s regulátorom BEREKU. Hlavne ide o to, čo nie je celkom bežné e, všade inde v Európe. Myslím, že to je dosť špecifické. Treba to prerokovať s regulátorom BEREK a potom, keď sa konsultácie ukončia, tak e, sa vrátime a poskytneme e, s informáciami. Pokiaľ ide o dotácie, o ktorých hovorila pani Ford, dúfam, že tomuto sa vyhneme. Pretože tu hovoríme o zákazníkovi a nie, e, nejde tu o vzťahy medzi zákazníkmi a preto si myslím, že toto tiež zvládne regulátor A Pokiaľ ide o pána Rubiga, systém je taký, že tí ľudia, bežní občania, ktorí majú bežne predplatený telefón, tak e, budú môcť tento systém využívať. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Vážené kolegyne, kolegovia, som si istý, že všetky vaše poznámky, všetky vaše otázky a pripomienky je veľmi dôležité pre mm, verejnú mienku a všetko beží naživo na internete, takže všetky otázky, ktoré boli predložené, ešte raz teda ďakujem vám, pán generálny riaditeľ, za to, že ste prišli medzi nás a ďakujem aj vám, pán riaditeľ. Takže e, poprosíme o tie otázky, teda odpovede na otázky písomne, keby ste nám ich mohli zaslať. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, vy dostanete veľmi podrobné odpovede na vaše podrobné otázky. Samozrejme, naši občania chcú byť podrobne informovaní. Žiaľ, nemáme dosť času na to, sme prediskutovali túto tému širšie, ale mali by sme proste predísť tomu, aby pán komisár Kanete musel čakať za dverami, pretože nakoniec už tu je v podstate v budove, hneď za dverami. Mali by sme teraz ukončiť túto časť nášho zasadnutia a poprosíme Európsku komisiu, aby nám teda poskytla tie odpovede a potom môžeme ešte aj písomne pokračovať v diskusii. Ak s niečím nebudete súhlasiť alebo budete protestovať proti niečomu, dá sa to zaslať znova ako otázka alebo ďalšia pripomienka adresovať to komisii. Čiže takúto procedúru navrhujem. Je to veľmi dôležité. Ešte posledná otázka. Kedy môžeme očakávať tie odpovede od vás zo strany komisie, pán generálny riaditeľ? Ako som povedal, odpovede na otázky, e, myslím, odošleme ešte hneď, keď hovorím tu na kolegu Vilana om za 2-3 dní. Predpokladám, že všetky budú tie odpovede pripravené tak zhruba za 3 dní. Takže do konca tohto týždňa hovorím vám predseda. Výborne. Ďakujem vám veľmi pekne dvom páni. A teraz vítam pána komisára Miguela Ariasa Kanetého. Prepáčte, pán komisár, že sme vás nechali čakať, ale roaming je niečo také dôležité ako ITER, o ktorom nám budete hovoriť. Ďakujem pekne. Kolegovia a kolegyne, okamžite pristupujeme k ďalšej téme, veľmi dôležitej, Niektorí z nás majú obrovský záujem o túto tému. Ide o ener- zdroj energie pre budúcnosť. A ide o zvláštny reaktor ITER. A ako viete, až 7 subjektov financuje tento projekt EÚ, USA, Južná Korea, Rusko, India, Čína, Japonsko. To je všetko. Myslím, že to je veľmi dôležité, čo sa v apríli dosiahlo. A hlavný záver z toho, ktorý si môžeme vyvodiť, je ten, že by sme nakoniec mohli tento projekt rozbehnúť, alebo aby sme dostal na tú správnu trasu. Máme akčný plán, finančné aspekty poznáme. Takže z tohoto hľadiska všetky informácie od pána komisára Miguela Ariasa Kaniete v našom výbore ITRE budú veľmi dôležité. A dovolte ešte podotknúť, že náš dialog s pánom komisárom je súčasť štrukturovaného dialogu s komisiou. Ešte raz vás vítam, pán komisár v Európskom parlamente. Možno je to z času na čas dosť nezvyklé, Takže stáva sa, že takéto dôležité témy sa dostávajú prvý raz na stôl. Takže ešte raz vás vítam teraz po prázdninách v parlamente. Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že dnes k vám môžem prehovoriť a poinformovať vás o tomto projekte, ktorý patrí medzi najväčšie vedecké projekty na svete. Šesť európskych krajín a proste európske krajiny a ďalšie krajiny e, sa podielajú na ňom a predstavuje ten projekt ozaj veľkú výzvu máme viacero víziev, vlastne, ktoré stoja pred Európou a vyžiada si to mnoho krokov v záujme toho, aby sme mali zabezpečenú energiu do budúcna. Je to ozaj odvážny krok, ktorý e, prichádza s tým, že e, medzinárodné spoločenstvo spolupracuje na ňom. Projekt ITER je jedným z najslubnejších e, riešení, aj keď veľmi náročných. A týka sa toho, že výrazne môže ovplyvniť aj energetickú mapu teraz, keď dochádza ku oteplovaniu našej planéty. Tento projekt poskytuje aj nové príležitosti v oblasti pracovných miest a komisia sa snaží o to, aby sa projekt rozvíjal a aby prebiehal plynulo. Dnes Európska únia dováža viac než 50 svojej energie, väčšinou vo forme ropy a plynu. A niekedy je teda z Európy, ale aj z regiónov, ktoré sú geograficky vzdialenejšie, prípadne dokonca nestabilné. Európska únia bude dosť značne ešte závisieť na dovoz energie a to do výšky až 70 a okrem toho musí Európa financovať otázky, ktoré súvisia s klimatickými zmenami vo svetle toho, čo bolo dohodnuté v Lani v Paríži a znižovať teda e, emisie CO2 predovšetkým. Európa preto musí vytvoriť taký energetický mix, ktorý umožní povedzme väčšie uplatňovanie obnoviteľných energií a hlavne sa musí snažiť o bezpečný energetický mix do budúcna. A pred tento projekt ITER práve zapadá do tohoto smerovania. Ide o to, aby sme dosiahli nízky dopad na životné prostredie a aby toho paliva bolo tiež dostatok. A ide o to, aby nedochádzalo k prípadným nehodám a e, zamoreniu radioaktívnymi materiálmi. Lebo vieme, že radioaktivita môže znamenať obrovskú ekologickú záťaž pre budúce generácie. ITER teda má v tomto zmysle veľmi významnú úlohu. Je to projekt, ktorý predstavuje veľmi významnú investíciu a je to brána, cez ktorú musíme prejsť aby sme dokázali aj komerčnú priechodnosť e, štiepných reakcií z hľadiska využitia v danej oblasti. Je veľmi cenné, že dochádza aj ku kvalitnej spolupráce v záujme veľkého počtu obyvateľov Zemegule. Dnes nie krajiny, ktorá by samotná zvládla takýto obrovský projekt, ako je ITER. Nemusíme čakať celé 10 ročia, aby sme videli, aký je prínos projektu ITER. Vidíme to už dnes. Napríklad z hľadiska investícií alebo zamestnanosti. Toto je určite jedna z hlavných priorít Európskej komisie. Je to nesmierne dôležité aj z hľadiska investícií do nových pokrokových technológií a vyspelých technológií. Okrem toho sa vytvárajú nové pracovné miesta a je tu veľká šanca aj pre malé a stredné podniky, aby prispievali. Európsky priemysel e, sa zapája práve aj tým, že do tohoto projektu prispievajú mnohé aj malé a stredné podniky svojimi komponentmi. Od roku 2008 až 2015 Európska únia im príslušné teda výskumné strediska podpísali 750 kontraktov, ktoré sa týkali aktivít v rámci ITER, čo predstavuje hruba asi 3,6 miliardy eur. Viac než 300 európskych firiem a 60 e, ďalších organizácií a okrem toho, Európske, teda štáty EU plus Švečiarsko sa zapojajú, zapojili do tohto projektu. E, v tomto roku v júni e, taktiež bola podpísaná zmluva e, medzi EU a Južnou Koreou. Toto je jeden z najväčších kontraktov, ktorý bol podpísaný. To sa týka 7 miliónov eur. Ide o Topamak systém e, technických zostáv. Tento kontrakt poukazuje na to, že európsky priemysel má k dispozícii aj patričnú odbornosť, aby dokázali teda európske podniky na tejto vysokej technologickej úrovni e, pôsobiť v interakcii s e, podobne vyspelými podnikmi v zahraničí. ITER zatiaľ e, prišiel aj e, s mnohými technologickými e, novinkami, aj z hľadiska metrológie, aj ďalších aspektov. Opakujem, že je veľmi dobrý tento projekt aj z hľadiska vytvárania nových pracovných príležitostí, aj z hľadiska stimulovania rastu v odbornostiach. Okrem toho, tu dochádza k vytváraniu ďalších stovák pracovných príležitostí, ktoré nepriamo prispievajú do projektu z hľadiska stavebného, e, pokiaľ je o e, operačnú stránku aj stavebnú stránku, stránku pri budovaní jednotlivých zostav, ktoré e, sa potom formujú do komponentov. Toto poskytuje taktiež veľký priestor pre podniky v Európe. Je to veľká príležitosť celkovo pre Európu. ITER taktiež priťahuje veľkú pozornosť, samozrejme nielen zo strany médií, a naozaj môžeme povedať, že ITER naráža občas aj na problémy v oblasti manažmentu, ale rieši sa to. Je to totiž projekt prvý tohto typu vôbec. Od roku 2011 už príslušné mm, zložky E, začali riešiť napríklad aj otázky finančné, aby nedochádzalo e, k prekročeniu plánovaných nákladov. A vieme, že tieto aspekty má na starosti predovšetkým Európa. A tí, ktorí e, majú možnosť navštíviť príslušné miesto, kde sa ITER nachádza, určite, určite ocenia pokrok, ktorý tam nastáva. Myslím, že E, sa podarí dodržať aj príslušné termíny, ktoré boli stanovené. Dôležité je samozrejme v tomto zmysle dodržiavať aj monitorovanie, čiže v podstate stavebný dozor, ako e, napreduje tento projekt. Viac než polovica z toho, čo bolo plánované na tento rok, sa už zrealizovalo. A verím teda, že projekt bude úspešne završený a včas. Samozrejme, máme zabudovaný aj veľmi robustný systém pre riešenie rizík. Okrem toho, na poslednom zasadnutí Rady ITER v júni sa rozhodnú, že sa bude pravidelne vykonávať kontrola tých kritických e, komponentov celého projektu a v tomto zmysle e, sa vyžaduje aj úzka spolupráca vlád jednotlivých zúčastnených štátov. Preto aj Európske členské štáty súhlasili s týmto prístupom a v neposlednom rade chcem povedať, že aj príslušná Európska agentúra, ktorá do, bude dohliadať e, na fungovanie systému ITOR potom v praxi, už tá aj teraz e, začína konať, e, aby sme teda mohli e, úspešne završiť e, tento projekt tak e, práve sa dohliada na správne uplatňovanie časového harmonogramu. Čiže dochádza aj k úprave harmonogramu a vďaka tomu sa vytvára priestor preto, aby sme projekt do roku 2025 úspešne završili. To bude tak, nazývame ho tzv. prvý dátum plazma, first plasma date. Ide tu o vytvorenie určitých garancií tom zmysle, že Európa bude garantovať eh, a do roku 2020 Európa má vlastne garantovať do výšky 6,6 miliardy eh, financovanie tohto projektu. A, ale predpokladá sa, že predsa len tá stavba eh, bude trvať dlhšie, než sa predpokladalo. A preto bude taktiež potrebné poskytnúť alebo naplánovať financie aj na obdobie za alebo po roku 2020. Ide o to, aby sme našli aj solidné politické rozhodnutia a rozhodnutie, ktoré sa týkajú riadenia projektu. Samozrejme, vychádzame z veľmi podrobnej analýzy aj zo systematických konzultácií aj s príslušnými domácimi agentúrami. Predovšetkým ide o to, aký je, ako sa zohľadňuje význam energie a energetiky Takže je to vlastne Fusion for Energy ako program a preto nám záleží, aby sme včas tento projekt ukončili. Súbežne s tým organizácia ITER spolupracuje aj s domácimi agentúrami jednotlivých štátov a ako som poznamenal, v tomto zmysle bola taktiež uprená e, stránka harmonogramu na požiadavku Európskej únie a ostatných e, účastníkov projektu ITER e, sa e, teda požadovalo, aby sa povolilo ešte troška predlžiť e, celkové trvanie projektu, ale komisia v, no- v novembri požiada Radu EÚ, aby sa podporila táto nová základná línia a samozrejme to bude mať finančné dôsledky. A v oznámení parlamentu a rade a vzhľadom na to, aké boli doteraz prijaté opatrenia, pripravujú sa podklady na to, aby sa projekt mohol úspešne rozvíjať a završiť. Viacej sa samozrejme dozvieme na budúci rok. Na záver. Samozrejme, že tento projekt ITER je veľmi dôležitý a za posledné eh, dva roky nastali určité významné zmely, ale budujeme aj veľmi solidnú základňu na to, aby sa na stavať ďalej. Dôležité je zaistiť finančné kapacity, aby mohli byť stavebné práce úspešne ukončené. Pre všetkým treba brať do úvahy potreby Európskej únie. Naši medzinárodní partnery E, pozorne sledujú naši partnery, ako zvláda svoje úlohy Európska únia v rámci projektu. A sú si vedomi toho, že v niektorých aspektoch je potrebné upraviť harmonogram, dochádza k určitým reformám, tak povediac, v rámci projektu, ale verím, že v budúci finančný rámec nám umožní úspešne pokračovať. Ďakujem. Uh, for... Ďakujem pekne, pán komisár za váš e, prejav, ktorý bol veľmi dôležitý. Ďalej e, rozprava. Vážení kolegovia, poprosím vás e, najprv e, tých, ktorí vystúpite za politické skupiny a poprosím vás tak dve a pol minútky maximálne. Ďakujem. Pán Rubich, EPP. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať pánovi komisárovi za jeho príspevok. Nám ide hlavne o to, aby táto medzinárodná dohoda a tento medzinárodný výskumný projekt na medzinárodnej úrovni profesionálne prebiehal. Preto je dôležité, aby ten finančný rámec, tak ako bol dohodnutý medzinárodne, bol medzinárodne aj vykonávaný, ako teda vyzerajú tie rokovania v medzinárodnom konzorciu za rámec roku 2020. To konzorcium e, bude navyšovať, znižovať prostriedky, aká je vyjednávacia pozícia komisie. To je prvá vec. A druhá vec, e, hovorili ste, že 50 prostriedkov na minulý rok, respektíve tých e, projektov, že už to bolo uzavreté pre nás v parlamente by bolo fajn, keby sme dostali ten zoznam, ktoré projekty už naozaj boli realizované a ktoré milestones ešte zostávajú otvorené pre zvyšok tohto roka a budúci rok. Napríklad projekt Fusion for Energy, aby sme teda vedeli, ako to s ním vyzerá Týka sa to nielen produkcie energie, ale aj princíp základného výskumu z globálneho hľadiska. Je to vec veľmi významná. A tento projekt teda aj podporujeme. Ďakujem. Thank you, thank you very... Ďakujem pekne, pán kolega. Kolega Danika za SAD. E, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, e, domnule... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, e, pán komisár Kaňate. Vy ste za každým tu a on informujete nás o najnovších e, aktuálnych informáciách a to, že takto e, významne vnímate tento európsky projekt, znamená to, že sme asi na dobrej ceste a zároveň máme tu aj isté obavy, pokiaľ ide o to ďalšie financovanie tohto projektu, aby sme mohli ukázať perspektívu tohto projektu a že tam je aj nejaká e, istá miera predvydateľnosti v tejto oblasti. A zároveň plne súhlasím, že ak e, Európska únia má byť e, šampiónom v nejakej oblasti, tak myslím si, že toto je práve taká oblasť, kde by sme mali byť lídrom. A je to oblasť, ktorej by sme mali e, dať e, primeranú aj dôležitosť nielen zo strany nejakých signálov, ktoré vysiela Európska komisia, ale aj zo strany financovania tohto projektu. A očakávame, že pán komisár sa k nám opäť pridá na ďalšom stretnutí výboru, aby nás opäť informoval e, aké sú najnovšie novinky, pokiaľ ide energetický balíček. Vieme, že tam pripravujete 4 dôležité body, 4 dôležité dokumenty. Možno by sa mohli nejakú prezentáciu k tým hlavným smerom, e, ktorými e, sa uberáme, pokiaľ ide o trvalo udržateľnú energetiku, energetickú efektívnosť, efektívnosť a takisto efektívnosť budov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene ECR ďalej vystupí pán poslanec Tošerovský. Ďakujem, pán predseda. Takisto sa pripájam ku e, kolegom, chcem sa poďakovať e, pánovi komisári, komisárovi za to, že medzi nás e, prišiel a som hlboko presvedčený, že projekt ITER zároveň s projektom Galileo sú najväčšie technické alebo výskumné projekty, ktoré sú financované Európskou úniou. Ako ste povedali, že ten iný členský štát by takýto objem e, prostriedkov a vedeckých síl nemal k dispozícii. A najvyššie v prípade projektu ITER do toho vstupujú aj ďalšie krajiny mimo EÚ. Celý tento projekt vnímam ako najväčší výskumný a vývojový e, projekt, e, pretože aj po tom dokončení, o ktorom ste hovorili v roku 2025, dúfam, že sa to podarí naplniť. pred dokončením podľa mňa ešte veľký objem výskumných a iných eh, prác, pretože všetko ešte nie je hotové. Preto chcem eh, naviazať na kolegu Pala Rubicha. Možno by sme mohli mať väčší prehľad o tom, aké rizika, aké výskumné rizika, pretože výskum za každým sebou eh, prináša isté neistoty. Ak by sme vedeli, všetko máme v rukách, tak e, to už nie je výskum, máme hotové technologické dielo. Teraz častokrát e, niektoré veci, neviem, ako sa bude e, plazma správať, ako bude izolovaná a tých technologických záležitostí ešte pred nami je veľa. Takže chcem sa pripojiť ku kolegom, že by stalo za to možno predložiť nejakú, nejaký veľmi jasný finančný rámec, koľko financií je treba na to, aby tento výskumný projekt skončil úspešne, aby sme neboli prekvapovaní, tak ako sa to z hľadiska eh, konkrétnych manažerských krokov stalo eh, v minulosti. Už sa k tomu nechcem eh, vrácať. Patrí medzi ľudí, ktorí považujú jadrovú fúziu za veľmi dôležitú tému a možno aj je na našou úlohou, aby sa z tohto projektu stala vlajková loď Európskej únie, pretože do budúcnosti je to veľmi dôležitý projekt a zabezpečenie dlhodobého financovania je našou úlohou, to si myslím. Ďakujem za vašu návštevu ešte raz. Ďakujem pekne, pán kolega, pani Pumsen, mene Alde. Dobrý deň. E, Pumset. E, ďakujem pekne. My súhlasíme, že tento projekt je v e, dôležitý oblasti, kde by Európa mala byť lídrom, ale je to naďalej taký experiment do budúcna. Máme tu isté kalendáre, isté časové limity a prvý dátum, kedy by sme mohli hovoriť o nejakých reálnych komerčných výsledkoch, e, je rok 2040. Takže realita je taká, že obnoviteľné zdroje energie sú dnešné e, energie e, alebo formy energie. Chcem sa vás spýtať, aký máte názor na to, čo sa deje v členskej krajine EÚ, čo je Španielsko, čo je jediná krajina spolu s Portugalskom a Ukrajinou, kde e, sa znižuje využívanie obnoviteľných zdrojov. Čo si myslíte o tom? Uh, much, uh... Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Maragal za zelených. I think I have just entered in the, in the meeting that Ďakujem pekne, ja som iba teraz e, prišiel na stretnutie, takže neviem, či sa budem vyjadrovať. Asi som trošku už neskoro prišiel na to, aby som sa vyjadril k som sa chcel vyjadriť. Dobre. Takže pani Ernst ako prvý rečník v mene skupiny GUE. Ďakujem pekne. Veľmi rada som si vypočula váš prejav už od 51. Eh, Tady boli prvé pokusy, takže tá história je dlhá, rok 2016 sa momentálne píše a mne stále nie je jasné, eh, kde sa momentálne nachádza aby sa o dobrej ceste, teda zlepšenie governance a tiež na ďalších poliach. Technicky je to ale veľký problém, aspoň tom sa dočítala, to, že e, sa musí osiahnuť príliš vysoká teplota a teda, že tá plazma musí byť v nejakom oplaštení 100 miliónov stupňov. E, čiže kde sa momentálne nachádzame? Hovorilo sa o horizonte 2050. Takže časový faktor to je tiež problém. Takže poviete nám prosím, ako to vyzerá časovo teraz a aký je ten horizont. Uh, No a druhá vec, e, nebolo by snáď lepšie investovať do obnoviteľných zdrojov, než takéhoto obrovského projektu, kde vôbec netušíme, či v Koželsku bude nejaký výsledok alebo nie? Uh, thank you very much, madam. Mrs. Kappel on the... Ďakujem pekne, pani Kapel za skupinu ENF. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, za vaše vyjadrenia Áno, ITER je jeden z najväčších výskumných projektov tohto sveta. Je to dôležité pre medzinárodné prepojenie v oblasti výskumu a čiže je to vec, ktorá je veľmi prínosná pre Európu, náš výskum, náš priemysel, malé a stredné podniky. Takže je dôležité, že Rada ITER v júni tohto roka potvrdila nový akčný plán a nový časový plán teda, že e, sú tu dobré indicie toho, že tie plány budú dodržané. Dôležité bolo obnovenie manažmentu. V marci minulého roka teda došlo k preloženiu nového akčného plána a rada e, ITER v novembri 2015 stanovila tie medziciele a štyri zo šiestich e, Fusion for Energy cieľov bolo už dosiahnutých. Takže naozaj dobré signály. Ale nezabudeme prosím na to, že v minulosti došlo k mnohým problémom, dokonca absolutórium, pokiaľ ide o rozpočet 2014, tak toto výbor pre kontrolu rozpočtu nechcel eh, schváliť. Dvor auditorov k tomu Ehm, vydal správu, obrovské navýšenie nákladov, 20 miliónov, čiže 4 miliónové navýšenie. Ehm, taktiež plazma to komplikuje ehm, posun lehôd. Ale je to vlastne, sú to aj teraz so základným výskumom, s obrovskými rozmermi tohto projektu. Takže e, dobre, ale e, moja otázka, pokiaľ ide o, o fúziu, e, máme tu nejaké technológie, napríklad inštitút Max Planck, toto je e, teda metodika, ktorá sa už pre produkciu plazmy uplatňuje, čiže sú tu prosím nejaké formy e, spolupráce e, zo strany Rady ITER. A potom ďalšia otázka, napríklad v USA sú tiež podobné projekty, General Fusion a tak ďalej. Tam je súkromný kapitál, často je rizikový, teda financovanie základného výskumu. Čiže takéto niečo, súkromné financovanie beriete, takéto niečo do úvahy a plánujete takéto niečo aj v prípade ITER? Uh, thank you much, madam. Ďakujem pekne. Pani Françoise Grostet, ďakujem pekne. Pán eh, predseda. Ja sa chcem takisto poďakovať pánovi komisárovi Kanetemu za to, že bol taký angažovaný a je taký angažovaný v tomto projekte, ktorý je dôležitý pre EÚ aj pre celý svet nakoniec, pretože je to naozaj medzinárodný projekt. A naozaj ste taký e, angažovaní, vždy obhajujete tento projekt a nie je to vždy jednoduché. Vieme, e, že e, tie náklady sa zvyšujú, čo je pochopiteľné. Človek niekedy keď sa navrhuje taký dlhodobejší projekt, nevie dopredu hneď povedať, koľko to bude stať, pribúdajú tam nečakané náklady, to je normálna vec a za každým vy to obhajujete, za čo, za čo sa vám chcem e, poďakovať. Je to teda medzinárodný projekt, je veľmi dôležitý pre Európsku úniu. Ona je hlavným e, e, vlastne financovateľom alebo sponzorom tohto projektu 45%, ak sa nemili nakoniec aj ten reaktor na našom území, takže je to veľmi dôležité práve pre nás. A okrem tohto projektu fúzie Ide tu nakoniec aj o nové e, vedecké e, vedomosti, technologická inovácia, e, inovácie, ktoré budú slúžiť aj iným priemyselným sektorom. Takže máme tu rôznych partnerov, máme tu USA, Japonsko, Koreu, Rusko, Čínu a Indiu a chcem sa vás spýtať, ako vnímate pozíciu našich medzinárodných partnerov, či to tiež e, vnímate tak, že sú rovnako odhodlaní ako vy, pán komisár, či tiež e, sú tak angažovaní v tomto projekte a teda či sú ochotní aj akceptovať to, čo z toho vyplýva e, z hľadiska finančného pre nich. Ďakujem pekne. Ďalej pán Piper. Ďakujem. Komisári sú flexibilní, aj poslanci. A keďže sa chystá niečo veľmi dôležité v najbližších dvoch týždňoch, tak využijem príležitosť na položenie otázky. Pán komisár, vy v najbližších dňoch budete robiť e, revíziu e, smernice o energetickej účinnosti. My v Európskom parlamente máme správu o implementácii a pred dvomi, tromi mesiacmi to bolo spísané a vychádzali sme výpočtov komisie až do roku 2020 dosiahneme takto si nedociahneme ten cieľ úspor, ktorý sme si stanovili. Komisia zadala štúdiu, posudok, podľa ktorého sa tieto ciele dosiahli v roku 2014, čiže rok 2014, kedy smernica mala vstúpiť do platnosti. Čiže toto je úplne šialená situácia. Naša správa bola spísaná na základe nesprávnych údajov, neplatných údajov. Čiže moja otázka, aké z toho vyvodíte závery vy v najbližších dňoch, eh, presunie sa tá revízia, aby sme ešte mali čas sa nad tým zamyslieť, alebo dodržíte stanovený harmonogram. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Pán Benito Zuluaga. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, keď hovoríte o projekte ITER, ako keby ste hovorili o nejakej o nejakom čarovnom prútiku, ktorý vyrieši všetky problémy v oblasti energetiky, e, v oblasti nezamestnanosti, nezamestnanosti a tak ďalej. Aj v prípade jadrovej energie e, bol takýto mýtus svojho e, času. Hovorilo sa, že vytvoríme objem energie, ktorý bude vlastne nevyčerpateľný, ale e, v realite potom to e, tiež vyzeralo inak a my teraz tiež ako keby sme išli cestou smerom e, k centralizovanému spôsobu generovania energie, ešte viac než tomu v súčasnosti, ak je to vôbec predstaviteľné, a teda aj vzdialenejšieho od miesta spotreby, čiže to bude menej efektívne. A pokiaľ ide o čistotu tejto energie, podľa mňa je to relatívne, podľa nás je to relatívne. Eh, aj jadrové elektrárne na konci ich eh, životného cyklu niečo s nimi treba spraviť a to isté bude platiť aj v prípade eh, tohto projektu, ktorý by mal mať životnosť nejakých približne 40 rokov, potom tam bude mnoho tón radioaktívneho materiálu z toho vyplývajúceho a s týmto všetkým treba potom nejako naložiť a e, uskladovať e, tento materiál na nejakom zatiaľ neznámom mieste, takže nie je to úplne také čisté, ako sa hovorí. A chcem sa spýtať, či e, viete o nejakých odhadoch, alebo či pracujete s nejakými odhadmi, aký, aký, aká bude konečná cena kilowatt hodiny vrátanie práve týchto radioaktívnych materiálov, ktoré potom z toho zostanú. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, pán kolega. Rozumiem, že tým pádom asi rečníci všetci vystúpili a ďalej pán komisár. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem členom za váš záujem o tento projekt. Pokúsim sa zareagovať na väčšinu otázok. Poprvé, pán Rubik aj ďalšie rečníci nakoniec. Doteraz a pani Grostet tak bolo tu odhodlanie všetkých stran ITER a angažovanie do tohto projektu, bolo to jasne e, uvedené aj na tej schôdzi, ktorá sa na 2016 uskutočnila a kde každý, každá zmluvná strana ITERu e, doteraz vždy schválila e, príslušnú rozpočtovú e, položku v tom výročnom rozpočte. Takže doteraz e, sú zaangažovaní v tomto projekte, majú záujem a dá sa povedať, že naďalej platí, že jedna krajina sama e, nedokáže zaplatiť takýto projekt. Čo bude platiť aj naďalej. A ak si budete pamätať, pýtať, pokiaľ ide o toto portfólio. Najprv ešte pred pár rokmi nebolo jasné, komu úplne patrí, ale teraz e, už vieme, že to spada pod nás a my chceme v prvom rade dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o riadenie, projektové riadenie, pokiaľ ide o procesy v tomto projekte. Máme tu teraz istý kvalitatívny manažment e, tohto projektu tu sú tam isté zmeny, ktoré nastali, pokiaľ ide aj o organizáciu ITER, aj inde vlastne nový manažment zaviedol takéto e, zmeny a najmä je tu posilnená spolupráca, čo je veľmi dôležité, medzi organizáciou ITER a medzi domácimi agentúrami. Vytvorili sa integrované projekty na strane, teda na tej projektovej strane e, v Kadaraš. A to je veľmi dôležitá vec, pretože to vylepšilo e, celú, celú tú situáciu, ktoré fungujeme. A potom Eh, bol tu pripravený dokument spoločnej strany eh, aj organizácie ITER, aj tých národných agentúr a poprvýkrát spoločne pripravili eh, takýto, takýto štátny prístup, ktorý bol potom potvrdený aj nezávislými hodnoteniami a teda taký je, to, je to taký fázový, pardon, alebo prístup po krokoch, po fázach, stage approach. A sú tam nastavené isté milníky. Pokiaľ máme tieto milníky, tak potom vieme povedať, ako ďaleko sa v rámci toho pokroku nachádzame. Tie milníky, ktoré vytvorila rada ITER v novembri 2015, tie, tam sa dosiahol pokrok viac ako 50%, alebo teda boli dosiahnuté z miery 25, eh, z miery, alebo do miery viac ako 50% a my, ako som povedal, poskytneme relevantné informácie, pokiaľ ide o to, čo sme my dosiahli v tomto eh, procese v súvislosti s daným eh, projektom. Potom bola to špecifická otázka, koľko ešte bude ITER stať do budúcna, alebo na záver, na konci bude stať e, dokopy e, koľko. Momentálne hovorí sa rok 2025, prvá, prvá plazma a 2035, aby projekt naozaj fungoval. A teda to, sú, to boli sumy, tak, pardon, tie čísla. A máme tam aj e, teda e, vecné, vlastne vstupy, aj finančné e, vstupy. A organizácia ITER odhaduje, že dokopy to bude nejakých 5 e, miliard eur. A bolo povedané aj tu kolegami správne, že z toho Európska únia bude platiť 45%. Ale Európska únia takisto bude musieť financovať aj túto, túto, tieto vecné dary alebo tie vecné príspevky. A tieto vecné príspevky tie sú ovplyvnené tým novým časovým nastavením, tým novým kalendárom. Podľa toho to bude treba e, opäť e, prerátať E, čiže tieto naše vecné príspevky európske v každom prípade zostanú v rámci toho limitu, ktorý je nastavený a bude ich e, treba vyratať na novo. Máme tam istý limit do roku 2020 a náklady budeme schopní vyratať e, vtedy, keď budeme mať vstupné údaje k dispozícii. Keď to budeme mať vyratané, tak vám to určite aj predložíme. Musím tam byť súhlas rozpočtového orgánu nakoniec s tými nákladmi na konštrukciu a takisto pokiaľ chceme schváliť aj nový ten baseline tohto projektu. Čiže myslím si, že z hľadiska časového by to mohlo byť po novembri tohto roka, aby sme boli schopní e, toto predložiť. Pani Punset Čiže tá štúdia, operačná štúdia 2035 v súlade s novým kalendárom, teda by to mal byť rok 2040. A potom sa pýtali obnoviteľné zdroje v Španielsku. V Španielsku aj inde v EÚ máme cieľ obnoviteľných zdrojov 20%. A máme isté, isté, isté, istú cestu, ako sa to k tomu e, dopracovať k tým 20%, ako sa k tým dopracovať. A obava komisie, a to je v prípade členských štátov, štátov e, je taká, aby sa tieto členské štáty dopracovali postupne k týmto hodnotám. Na jar uverejníme údaje, tie hotové údaje, ktoré sú aktuálne a uvidíme, kde sa nachádzajú členské štáty v akej fáze. Treba povedať, že obnoviteľné zdroje energie nie sú iba veterná, solárna alebo slnečná, ale je to nakoniec aj biomasa. A keď prijatate tú biomasu v prípade e, Španielska, ale aj v prípade iných členských štátoch, tak tam sa ukáže, že sú tieto členské štáty na dobrej ceste dosiahnuť e, tento cieľ. V svojho času tá biomasa e, sa tam nemohla zarátavať, pretože neboli schválené kritérie trvalej e, udržateľnosti. Ale dnes, keď už máme tieto kritéria e, splnené, môžeme ich tam zaratávať, alebo schválené, môžeme ich tam zaratávať, tak e, aj v prípade Španielska, aj v prípade iných členských štátov e, vyzerá situácia možno lepšia. My budeme pracovať na tom, aby členské štáty tieto ciele splnili. A potom bol tu odkaz na tú efektívnosť našich balíčkov alebo našej politiky. A naozaj je pravda, že jedna z oblastí, takých komplikovanejších oblastí, vykonávanie, vykonávania práva EÚ je energetická efektívnosť a energetická výkonnosť budov. Tam sú naozaj mnohé problémy v tejto oblasti a komisia spúšťa aj mm, konania vo veci nedodržania v prípade niektorých e, krajín, kde sa nedodržiavajú tie interné pravidla. No eh, Otázka kolegu ako to ide, e, keď išlo teda o tie náklady e, a tie výpočty komisie. Áno, my na tom pracujeme. Nebude to takto, e, nede o stránku, ale ide o konkrétne lokality, momentálne jedna, ale bude ich viac a my v jadrovom sektore sa púšťame do rokovaní a pokiaľ ide o napríklad e, e, jadovateľne, ktoré budú e, postupne vyradené z prevádzky, tak tam tie náklady odhadujeme, vieme relatívne dobre, ale toto je projekt úplne iného charakteru a bude to mať dlhodobé vplyvy. Nede iba o vývoj tej techniky momentálne, ale aj o budúcnosť. Ja tento príspevok si poznamenám a, a v našich úvahách ho zakomponujeme. Ďalšie otázky, tie sa týkali ktoré krajiny financujú ITER. Naozaj je to jedinečný projekt. Keby vlády neboli zapojené, tak e, by sa to nedalo ani urobiť. Súkromný sektor by to nedokázal takéto niečo skoordinovať. Teda príspevky e, finančné aj vetného charakteru. Čiže toto je naozaj veľmi komplikovaný, komplikovaný proces. Obnoviteľné zdroje energie, Áno, bola tam určitá forma podpory e, pri zadávaní kontraktov, subvencovanie a tak ďalej na zapojenie súkromného sektora. No a, e, viete, že teraz niektoré e, projekty sa osamostatňujú, sú sami schopné, už nepotrebujú verejnú podporu, ale v tejto oblasti verejná podpora je nevyhnutná. A musíme sa Eh, pozrieť na ten multilaterálny finančný rámec do konca 2020. Eh, musíme ostať v jeho limitoch, no ale potom v ďalšom finančnom výhľade tam budeme musieť z európskeho rozpočtu eh, tiež prideliť potrebné finančné prostriedky. A potom otázka, či sú tu ďalšie prelomové technológie, ktoré sa objavujú zároveň. Áno, my pracujeme na tomto, sú tu ale aj iné. Horizon 2020, to je ďalšia dôležitá vec. Potom rozšírený Junckerov plán. Či toto je tiež taká príležitosť, ktorá sa otvára v oblasti klimatických zmien a čisté energie. Či do budúcna budú možnosti financovania aj v iných oblastiach. 40 tých prostriedkov na klimatické zmeny, čistú energiu a tak ďalej. aby sme dosiahli ciele v oblasti klimatických zmien, ktoré sme si stanovili. Chcem povedať toľko, že komisia tieto projekty sleduje, monitoruje veľmi úzko, akčné plány. Naozaj, toto je naša dennodenná práca. Áno, my sa tešíme z vašich otázok. A choďte tam sami, na vlastnom či sa pozrite, povedzte nám potom, aké skúsenosti ste nadobudli, my sa radi vypočujeme. Čiže nejde iba o rôzne chýry, ale ide o to, čo vidíte na vlastné oči, čo sa tam deje, veď to je naozaj niečo jedinečné kvalita odvedenej práce, vakuové nádoby, čínsky prskok v tejto oblasti. Naozaj je to jedinečná vec, jedinečná vec. Je to naozaj riešenie pre čistú energiu. Naozaj to môže byť obrovský prelom, lebo ak sa nám naozaj podarí čistú energiu takto vyprodukovať za rozumných nákladov, tak naozaj naša pozícia bude oveľa lepšia. A zároveň nezabúdame na obnoviteľné zdroje energie, na energetickú účinnosť, nezabúdame na naše klimatické ciele. Nie. Všetko robíme simultánne. A to, že komisia e, že je na tom projekte tak záleží, to neznamená, že význam tých ostatných e, neuznávame. Zmena energetického mixu, čo najrychlejšia, to je dôležité. Obnoviteľné zdroje, batérie, mobilita a tak ďalej. Toto všetko sú veci, ktoré je potrebné naďalej sledovať a pokračovať v nich. V tomto roku energetická únia a ďalšie legislatívne balíky, e, to sa chystá. Smenica obnoviteľných zdrojov, energetická účinnosť, energetická účinnosť budov, emisie CO2 automobilov, to budúci rok. Čiže do marca budúceho roka zrejme um, parlament bude mať všetky tieto legislatívne akty v rukách, eh, tak aby sme naše klimatické ciele mohli splniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Áno, samozrejme, že toto sú otázky veľmi dôležité. Dátum, kedy sa to uzavrie, na to je ťažko odpovedať. Je to parcela projekt, to je jasné. Peniaze, to je tiež dôležitá vec. Vo výbore ITRE sme naozaj presvedčení o prospešnosti tohto projektu. Väčšina z nás aspoň nepresvedčená, možno v parlamente je situácia trošku iná, napríklad výbor pre rozpočet alebo výbor pre kontrolu rozpočtu. Tam to možno vnímajú trochu inak, ale u nás v ITRE je tá podpora naozaj masová. 24. oktobra, to je pondelok, a informáciu sme vám poslali, že bude výjazd do ITERu, aby ste sa na to mohli pozrieť sami na vlastné oči. A keď na zozname bude priveľa uchádzačov, tak vycestujeme druhýkrát, niekedy neskôr. Takže 24.10. to je pondelok počas Štrasburgu že 23. tam bude, bude potrebné byť, teda v nedelu, bude potrebné tam prísť. Večer sa tiež bude dať urobiť stretnutie a diskutovať. Takže bude to naozaj zaujímavá návšteva. A potom aj kolegom môžeme odpovedať na otázky, kolegom z parlamentu. Lebo niekedy protestujú a nechcú viac financií pre ITER. Pre výbor ITRE však je ITER veľmi dôležitý, takže vás chcem povzbudiť, aby ste do Francúzska vycestovali 24. oktobra. 23. už tam budete musieť byť a večer v pondelok už budeme v Štrásburgu. Všetko je prichystané, všetko tam je prichystané. Čiže aj ITER sa zvládne a ešte sa stihne byť aj v Štrásburgu večer priamým letom. Takže ďakujem pekne, pán komisár. A ešte raz všetkých povzbudzujem. Zaoberte týmito otázkami kolegovia 12. a 13. oktobra. Bude ďalšia schôdza nášho výboru ráno aj po obede. Oba dní 4 zasadnutia, 2 dni za každým do obeda aj po obede. Hlasovanie, koordinátory, veľa diskusí, všetko tam bude, takže uvidíme sa v najbližších týždňoch. Ďakujem ešte raz pánovi komisárovi.